správe pán Zvievka. Ide o e, rôzne konania mm, v súvislosti s e, manželskými vecami alebo veci rodičovských práv a povinností a medzerodné u nás deti, takže odozdávam slovo Tadeušovi Zvievkovi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár, vážené kolegyne, kolegovia. Dovolte mi hneď na začiatku povedať, že my, aj keď sme pracovali na uh, vytvorení tohto, uh, na to, tohto tejto správy. My pracujeme v špeciálnom re, legislatívnom režimu, ktorý umožňuje Európsky parlament e, mať e, len úlohu konzultanta, ale e, rada je jediným legislátorom, takže tá práca, ktorú sme urobili práve tu v našom parlamente, v tomto my sme uh, sa jej venovali entuziasticky a myslím si, že sme ju robili skutočne dobre. Dovolte mi teda začať ďakovaním. Na všetkým by som chcel poďakovať Európskej komisii za pripravenie skutočne dobrého projektu zmeny Bruselu 2. Takisto sa chcem poďakovať mojim kolegyňam a kolegom z právneho výboru a takisto s tieňovým spravodajcom, ktorí mi pripravili obrovskú radosť a satisfakciu e, spolupracovať s nimi práve na tejto správe. Ehm, my si myslíme, že komisia e, e, vykonala dobrý kus, odvedla dobrý kus práce, parlament do toho vniesol svoje názory, ktoré podporujú text komisie a takisto chceme takisto myslím si, že rada bude spokojná takisto naše, naše názory. Za prvé, v záležitosť vypočutia dieťaťa. Našim e, názorom je, že je to skutočne e, kľúčovým, e, kľúčová záležitosť, pretože v manželskom spore je uprez, dieťa, dieťa je vlastne najslabšou, s najslabším ohniskom reťaze. Dieťa musí byť chránené a nesmie byť predmetom eh, v, tejto manžel, v tomto manželskom spore. To znamená, že chceme, eh, chceme eh, zachovať čo najlepšiu pozíciu dieťaťa. Samozrejme, nesmieme povedať a nesmieme, nevieme prinútiť, aby súd vždy dieťa vypočul v každom prípade, ale ten aspekt, ktorý privádza, prichádza ako nový, to je odvolanie, kedy sa súd nerozhodol o, na vysluchu dieťaťa. E, Myslím si, že tieto vypočutia by mali byť e, charakterizované určitými štandardnými e, aspektami. To znamená um, môže to byť mimo budovy súdu, môže to byť špeciálny súd alebo expert, ktorý je pripravený na takéto, na takéto e, vypočutie bez tlaku zo strany rodičov, bez tlaku zo strany súdu. Toto je veľmi zásadná zásada, e, zásadný princíp. Takže takisto je pre nás zo strany e, rodičov je potrebné zohľadiť okolnosť mediácie ako alternatívne riešenie spory. Mediácia poskytuje množstvo, o, oveľa viac šanci a možností ako súd a takisto e, pomôže takisto e, šetriť prostriedky, e, ktoré by boli potrebné na rôzne poplatky. Takisto e, dieťa, či je vo svojej biologickej rodine alebo vo svojej rodine e, zástup, zástupnej kvázi e, súd by mal zvážiť, e, či, keď bude riešiť túto záležitosť, aby to dieťa zostalo v rodine, ktorá zostáva e, v tej krajine. A toto je dôležitý, dôležitý aspekt e, pri dlhotrvajúcich sporoch. Tak E, takisto pri aspekte ex ekvator, e, tieto procesy, ktoré sa konajú v iných krajinách, e, v iných členských štátoch EÚ. Toto už bolo takisto uvedené v iných ďalších iných ďalších návrhoch. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu a som veľmi zvedavý na to, aké pozmeňovacie návrhy, aké impulzy mi poskytne pán komisár. Avramopoulos má slovo. Uh, Ďakujem pani predsednička, vážené dámy a páni poslanci, poslankyne. A toto je kľúčový nástroj na to, ako riešiť cezhraničné rodinné otázky, ako zabezpečiť ochranu detí. Je to revízia, ktorá sa snaží vyriešiť niektoré nedostatky, najmä pokiaľ ide o rodičovskú zodpovednosť, na ktoré v minulosti poukazovali aj poslanci. Ja som veľmi rád, že komisia a parlament majú spoločný cieľ, že chceme spoločne zabrániť tomu, aby v prípade cezhraničných konaní sa deti stávali obeťami dlhotrvajúcich sporov. Taktiež chceme uľahčiť konania, a to tým, že sa budeme snažiť znižovať dĺžku a náklady tohto konania. A ešte skôr, ako budem hovoriť o jednotlivých pozmenujúcich návrhoch, tak by som chcel najskôr vyjadriť poďakovanie pánovi spravodajcovi Zvievkovi, za vynikajúcu spoluprácu v tejto veci. Ja som veľmi rád, že táto správa zohľadňuje potrebu zabezpečiť čo najkračšie a najjednoduchšie navrátenie detí do rodinného prostredia. Vítam predovšetkým opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v správe a ktorých cieľom je výrazne znížiť problémy pri navracaní detí, ktoré boli unesené jedným z rodičov. Toto je plne v súlade s návrhom komisie. Tieto opatrenia budú v praxi znamenať oveľa e, menej komplikované konania pre rodičov, ako aj rýchlejšie rozhodnutie súdov v prípade cezhraničných prípadov. Toto by malo pomôcť deťom získať novú stabilitu, ktorú potrebujú, a tiež aj čo najrychlejší návrat do bežného rodinného života. Podpora a vymáhanie rozhodnutí vo chvíli, keď sú prijaté, e, je ďalší dôležitý aspekt pri zabezpečovaní a presadzovaní práv detí a ich rodín. Zrušenie konaní prostredníctvom rozličných prostredníkov by tomu tiež malo napomôcť, malo by to znížiť e, náklady aj e, zdlhavosť konania a zároveň by mali byť zachované všetky bezpečnostné poistky, ktoré budú v súvislosti e, s týmto súdnym konaním. Ja teda vítam tento návrh. Pokiaľ ide o pozmeňované návrhy a právo dieťaťa byť vypočuté, tak beriem na vedomie želanie parlamentu, aby tu boli e, spoločné minimálne štandardy navrhnuté na úrovni Európskej únie, ktoré navrhne komisia, ako aj štandardy, ktoré sa budú vzťahovať na praktické aspekty. My musíme posúdiť realizovateľnosť týchto opatrení, ale vzhľadom na existujúce pravidlá a postupy v jednotlivých členských štátoch. No a samozrejme, že treba vziať do úvahy aj to, že sa to v jednotlivých krajinách veľmi líši preto je dôležité, aby sme sa spoliehali na existujúce štandardy, ktoré sú definované v dohovore o právach dieťaťa OSN, e, ktorý podpísali všetky členské štáty Európskej únie. E, ja mám na mysli najmä to, čo je uvedené v záverečnej verzii tohto nástroja, a síce Posilnenie práv dieťaťa je jednou z hlavných priorít Európskej komisie. Naše návrhy v tejto oblasti by mali zaistiť, že deti budú mať možnosť byť vypočuté v rámci súdneho konania a vzájomné uznávanie postupu členských štátov v tejto oblasti by malo zabrániť tomu, že bude odmietnuté uznanie niektorých postupov a krokov, a malo by to napomôcť aj lepšiemu vynášaniu rozsudkov. Na zaistenie efektívnosti, ako aj preto, aby sme zabránili prekrývaniu, sme tam nezahrnuli konkrétne pravidlá pre mediáciu, ako to požaduje Európsky parlament. Existujúca smernica o mediácii už veľmi efektívne rieši a navrhuje rozličné mediačné mechanizmy a umožňuje poskytovať podporu aj rodičom. A na záver e, konštatujem, že vaše pozmenujúce návrhy kladú dôraz na úzku spoluprácu medzi orgánmi členských štátov. Aj tu hovoríme jedným hlasom. Ústredné orgány sú priamým náprotivkom a partnerom rodičov a mali by zohrávať kľúčovú úlohu pri vykonávaní nariadení a pri a tieto správa aj predkladané e, pozmenujúce návrhy len zdôrazňujú túto potrebu. Ďakujem teraz pani, pani Dalima slovo z výboru pre petície. Thank you. Chair. Ďakujem pani predsednička, pán komisár, ďakujem aj spravodajcovi. My dnes diskutujeme o citlivej veci, ktorá má priamy dopad na tisícky občanov, hlavne deti, ktoré e, žijú v celej EÚ. Preto je našou povinnosťou, aby sme zabezpečili, že aj e, deti a rodičia, ktorí konajú v dobrej e, viere, budú ochránení. a je príliš veľa prípadov medzinárodných únosov detí jedným z rodičov, aby sme nekonali a náš Ehm, zásada, ktorú si radíme, je, že únos e, e, detí je škodlivý pre práva e, detí bez ohľadu na to, kde žije. A svet sa mení a tie sa menia otázky rodinného práva, pretože ehm, tie otázky rodinného práva, ktoré predtým výlučne riešili národné štáty teraz e, potrebujú medzinárodnú aplikáciu a keď e, narastá e, počet medzinárodných rozhodov, tak narastá aj počet medzinárodných sporov o zverejne dieťaťa a my zažívame, že, e, rodič, že deti e, e, nemajú styk s rodičmi kvôli tomu, že nezákonne jeden z rodičov ich zobral. A preto musíme uzavrieť všetky medzery a zabezpečiť, že toto nariadenie nebude vykladané tak, že uprednostňuje rodiča, ktorý je zodpovedný za odobratie dieťaťa a že e, to bude musieť byť e, súd, ktorý e, urobí konečné rozhodnutie v tomto a musíme obmedziť, ak nie, dostraniť špekulatívny výbor príslušného súdu a znižiť možnú škodu postihnutým deťom. A myslím, že toto je jediný spôsob, ako môžeme zabezpečiť účinnú súdnu ochranu základných práv deti eh, v celej EÚ, bez ohľadu na to, kde sú. Párt szólítom Svoboda Pável urat. No, ďakujem veľmi pekne. Pán Svoboda, ako ďalší. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, dovolte mi aby som sa poďakovala všetkým kolegom z výboru Júri, pre všetkým nášho spravodajcovi, Tadeušovi Zvievkovi, ktorú odviedol pri prejednávaní tejto správy. Chcem ubezpečiť všetkých občanov, že dnes tu prerokúvame návrh novej zmeny dôležitej legislatívy, ktorá sa týka mnohých občanov. V Európskej únii registrujeme zhruba 16 miliónov medzinárodných rodín. Bohužiaľ, registrujeme aj 140 tisíc eh, medzinárodných rozvodov ročne, a čo je najhoršie, 1800 prípadov únosu detí jedným z rodičov ročne. Nariadenie, ktoré upravuje príslušnosť, uznávanie a výkon rozhodnutia vo veci manželských a rodičovských, platí už s výnimkou Dánska od roku 2005. Prax ukázala, že súčasné e, znenie je možné vylepšiť v prospech detí. Rovnako je potrebné ubezpečiť sa, že toto nariadenie zlepšuje len procesné pravidlá, ale právo ako napríklad definície manželstva sa toto netýka. Subsidiarita je tu plne rešpektovaná. Nariadenie sa rovnako vzťahuje len na cezhraničné prípady, teda na prípady, kde každý z manželov má štátnu príslušnosť iného členského štátu alebo iného štátu. Je záujmom všetkých aj tohto parlamentu, aby táto legislatíva bola prijatá, pretože sleduje záujem dieťaťa a ja za výbor Júri môžem prehlásiť, že sme sa týmto novým návrhom a všetkými jeho aspektami veľmi starostlivo zaoberali. Ďakujem. És most megadom a szót három perc. Ďakujem, pán Svoboda. A teraz dám slovo pani Gebhardt. Máte 3 minúty. Dankeschön. Ďakujem, pani predsednička. Pán komisár, pán Svoboda to práve spomenul, že oveľa viac ľudí ako predtým eh, žijú z polo a eh, okrem eh, týchto vydobytkov EÚ Eh, je tu aj eh, odvratená strana, že nie všetky manželstva, ktoré eh, sa uzatvárajú na konci, sú úspešné. A keď som bola mediatorka Európskeho parlamentu, som zažila ehm, trpenie detí, ktoré sa odsúte ehm, v týchto situáciách a musím povedať, že to nie sú žiadne pekné príbehy, ktoré zažívajú a preto je dôležité. Bola som príjemne prekvapená, keď som zistila, že Európska komisia e, veľkú časť týchto návrhov, e, ktoré som vtedy vypracovala na zlepšenie práv v tejto oblasti, e, si osvojila a zapracovala do tohto návrhu a myslím si, že to je dobrá vec. A osobitne že e, tu musí byť lepšia spolupráca súdov a e, orgánov a úradov, aby e, rýchlejšie pracovali, pretože čím dlhšie trvá také konanie, to horšie to je osobitne pre deti. A ďalšia oblasť aj, je aj právna istota, ktorá si spomína. Ďalšia oblasť, ktorá je vynimočne dôležitá, je vypočutie detí. Musíme sa postaviť o to, aby práva, ktoré majú prostredníctvom uznesenia OSN boli naplnené. Musíme sa postarať o to, aby e, deti e, e, mohli byť vypočuté spôsobom primeraným deťom vo vlastnom jazyku, aby boli vypočované v chránenom priestore a nie v sale, ktorá môže byť nepríjemná pre deti. A keď to napríklad súdna sieňa, tiež musíme zabezpečiť, aby rancové podmienky boli správne pre deti a tiež priateľná pre deti. A eh, ďalší bod, eh, za to som tiež eh, vďačná pani Cievkovi, na ktorom sme spolupracovali, je otázka mediácie. Áno, máme pravidla pre mediáciu v EU, ale tie nie sú dostatočné a tie nie sú dostatočné, keď vidíme, že súdy túto tieto možnosti, ktoré tu sú, e, e, nerealizujú, Musíme e, zabezpečiť, aby rodičia, ktorí sú menej majetní, nemuseli sami znášať tieto náklady, pretože práve tie otázky, ktoré sa musia klásť v tejto mediácii, môžu viesť tomu, že, ako aj pán Cvivka správne povedal, sa môžu ušetriť náklady, pretože tie konania môžu byť kratšie, možno ani nebudú nutné a tiež, e, aby to bolo e, lepšie pre e, deti a rodičov, ktorí sú tým posunutí. A to je dôležitá otázka. Posledný bod, ktorý musím to vyjadriť a tu sme sa nezjednotili a tu sme nemali rovnaký názor s pánom Cievkom a želaní s parlamentom a to je otázka registrovaných partnerstiev a nerozumiem, prečo by deti, ktoré z registrovaných partnerstiev, ktoré sa rozpadli, mali mať, nemali mať e, rovnaké práva ako e, deti z manželstiev a na tom budeme musieť e, pracovať v budúcnosti, pretože to je neznesiteľné. Ďakujem e, pani Gebhardt a teraz pán Gerik. Kolegen kolegyne, kolegovia, keď sa uh, dvoja sporia, tak uh, tretí plače. Uh, toto dobre popisuje, čo uh, zažívajú deti, keď sa rodičia rozhodujú. A dôležité je, uh, že uh, v rozhodovom konaní uh, treba uh, vždy uh, klásť do popredia dobro deti a to e, Nemecko e, ešte manšie urobiť a e, naša spolková vláda musí prepracovať e, rozhodové práva a potrebujeme e, dôsledný e, model ako e, aj skoro všetky ostatné e, členské štáty a e, petícia v Európskom parlamente e, týkajúce sa e, práce e, nemeckých e, úradov na ochranu detí e, nás vedie k zamysleniu a ja e, som viac ako e, rok e, sprevádzal francúzsku ženu v tomto boji a v Neme- z toho budú mať z prospech mnoho ľudí aj teraz nevyhodňovaní otcovia deti. A musíme to urobiť pre dobro našich detí.

aj právo aj na výkon uznesení e, v oblasti manželskej a rodičovskej zodpovednosti, ako aj starostlivosti o malé deti, maloletých. V tejto oblasti je istá právna neistota a takisto aj prieťahy, čo má negatívny dopad na rodiny. Treba zdôrazniť ochranu maloletých a ich záujmy, rovnako ako aj utečencov. Je veľmi dôležité vzdelávať E, sudcov a takisto aj z e, mediátorov. Nemôžeme zabúdať ani na to, že sa musíme sústrediť e, na prípady únosov medzinárodných detí. To musia riešiť špeciálne súdy. A ja som preto za to, čo navrhuje pán Zievka a budem hlasovať za túto správu. Na jednu minútu Dávam slovo pani Ferrara. Grazie, presidente. Ďakujem, vážená pani predsednička. Návrh prepracovania nariadenia Brusel 2b je veľmi vhodný. My naozaj potrebujeme zjednodušenie postupov pri uznávaní súdnych rozhodnutí a zlepšiť ochranu detí a maloletých. Rovnako je potrebné zdôrazniť princíp, ktorý hovorí o tom, že ochrana práv detí musí e, predchádzať e, všetkým ostatným aspektom. Rovnako je potrebné zlepšiť informovanosť právnych úradníkov v jednotlivých členských štátoch. E, takisto je potrebné podporiť mediačné konania, je potrebné zaistiť nestrannosť a čo ešte nebolo spomenuté, to je ten koncept obvyklého bydliska. A toto riziko nie je ešte ošetrené v tom zmysle, že súdy budú robiť rozhodnutia v prospech svojich krajín bez toho, e, že by brali do úvahy rozhodnutia súdov inde. Ďakujem a teraz za ERF Gilles Breton, nech sa páči. Ďakujem, vážená pani predsednička. E, cezhraničné únosy detí sú vážnym problémom. Vo Francúzsku sa týka predovšetkým dečo, detí z francúzsko-nemeckých párov. Keď sa rodičia rozídu a nemeckí rodičia odnesú deti do Nemecka, aj keď francúzska spravodlivosť zde, e, zverila deti do opatery francúzským rodičov, je veľmi ťažké ich dostať späť. A ja vítam dnes e, E, e, toto rozhodnutie, ako aj rozhodnutie, že e, toto utrpenie rodičov bolo vypočuté. Medzi opatreniami, ktoré sú tu, tri sú veľmi dôležité. Poprvé, redukcia lehoty návratu dieťaťa na 18 týždňov maximálne. Aplikácia špecializovaných sudcov na oblasť maloletých. Po tretie, posilnenie národ, e, právomoci národných centrálnych orgánov v každom členskom štáte a preto ja budem hlasovať za správu z Vývka. Áno, ďakujem veľmi pekne. A teraz 1,5 minúty. Pani Esteras, pani Esteras Feragut, ďakujem vážená pani prezidnička, skutočne Konflikty v medzinárodných manželstvách sa zvýšili, pretože realita je taká, že čoraz viac narastá počet medzinárodných manželstiev a z e, nich narastá počet rozpočtov tak v Európskej únii a docha, došlo k 1800 prípadom únosu detí. E, to si vyžaduje naozaj takéto nariadenie, ako je to Brusel 2 bis, e, ktoré vítame. Je to veľmi vhodné nariadenie, pretože e, niekoľko rokov po aplikácii predchádzajúcej úpravy sme e, zistili, že tam boli isté ťažkosti, ktoré tu boli opísané, napríklad pokiaľ ide o súdnu spoluprácu, príjmanie, ochrana maloletých, eliminácia ex equátur, výkon rozhodnutí súdu a predovšetkým právna neistota, ktorá veľmi často spôsobila veľké prieťahy a to všetko išlo na úkor mladých detí. Tieto situácie sa vyskytovali najmä v prípadoch rozchodu rodičov, kde táto, tieto prieťahy mali negatívny dopad na deti. Preto vítame e, toto nariadenie, ktoré zlepší právne prostredie na ktoré bude e, efektívnejšie, e, môže e, skutočne staviť na mediáciu a určite dôjde k ochrane, zvýšenej ochrane záujmov maloletých. Iba takýmto spôsobom Európa bude bližšie k občanom a bude efektívnejšia v ochrane ľudských práv. Ďakujem. Čo sa týka frakcie SND, teraz pán kolega Gutland pani kolegyňa. Áno, a Európa, ktorá bude priateľská k deťom, to je všetko, čo si želáme my všetci a deti by nemali uh, zažívať zlé konflikty, a, aj keď sa to niekedy teda stáva. A potom je potrebné uh, a že, sú večer, že večer zaspávajú deti veľmi smutné, ale napriek tomu to v Európe stále ďalej zažívame, pretože existuje množstvo medzinárodných rodín, e, cezhraničných manželstiev, ale uh, sú tu milióny ľudí, ktorí um, majú spory, ktoré sú cezhraničné a uh, E, sú tu potom únosy e, detí, tak e, to sú, to, tak, to niečo máme v Európskej únii a to sú skutočne deti, ktoré sú v problémoch a, ktoré, problémoch a preto musíme pre, prepracovať tieto legislatívne predpisy. Bolo tu množstvo nie, oneskorení, omeškaní, prieťahov. Pre mňa je dôležité, aby v centre pozornosti bolo dobro dieťaťa a dúfam, že zajtra eh, pri hlasovaní toto budeme môcť zabezpečiť. Ja a moja politická skupina sme sa zasadili za to, aby sa toto nariadenie vzťahovalo aj na eh, evidované, registrované partnerstva, ale komisia nebola vždy eh, v

sa naďalej zťažujú na porušovanie e, ľud, základných e, ľudských práv. A my chceme skutočne e, mať viac ochrany a vyššiu mieru ochrany pre deti a posilnenie rodičovskej starostlivosti. Musí to byť však pretavené do konkrétnych opatrení. My vieme, že aj v Nemecku sa, sú mnoha diskriminácie, mnohá diskriminácia E, proti rodičom, ktorí nepochádzajú odtiaľ. To nemecké orgány musia napríklad e, lepšie spolupracovať s ostatnými e, existuje množstvo prípadov, ktoré sa už veľmi dlho ťahajú a samozrejme my nechceme nechceme eh, touto, touto úpravou dosiahnuť rýchlejšie rozhodovania súdov, eh, ale jednoducho je potrebné posilniť kontroly v členských štátov, kontrolu príslušných miest, eh, ktoré sú príslušné pre rodičovskú starostlivosť, tak, aby sme lepšie chránili záujem detí. Dobre, a teraz Francis jeden 1,5 minúty, nech sa páči. My všetci súhlasíme, že zabezpečenie e, ochrany detí pred hrozbou je e, vždy nedeliteľná e, súčasť našich európskych hodnot. Môžeme naďalej to robiť tak, že zlepšíme spôsob, akým budú upravené prípady medzinárodných únosov detí a dôvod, aby sme mali jasnejšie a silnejšie právne opatrenia, sa um, prejavila v prípade um, na Malte, kde bol maltský otec, ktorý uh, uh, mu bol zverený e, syn uh, rozhodnutím Malckého súdu, ale mal uh, obrovské problémy s, uh, pri snahe uh, naplniť toto rozhodnutie, pretože uh, matka unesla syna a opustila Maltu Hovoríme o ozajstných prípadoch, hovoríme o veciach, ktoré e, postihujú ľudí. Samozrejme, e, toto nariadenie umožní návrat e, uneseného dieťa, aby bol efektívnejší tým, že sa zadefinuje obmedzená lehota. Pre toto konanie tiež zahrňa mediáciu, zavádza mediáciu a tiež zahrňa opatrenia pre naplnenie princípov, ktoré sú nám e, drahé. To e, najpodstatnejší princíp je, že musíme zabezpečiť najlepší záujem dieťaťa. Ďakujem a teraz ďalšia rečnička na 1,5 minúty je pani Činici. Grazie, grazie prezidente, grazie. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka predsedajúca, pán e, komisár. To na nariadenie, o ktorom hovoríme, prichádza v tom správnom čase, pretože je potrebné upraviť právny rámec, aby sme riešili tie problémy, ktoré sa veľmi často eh, eh, vyskytujú práve pri rozhodovaní v manželských veciach v členských štátoch. Ide samozrejme o ochranu detí, ochranu ich záujem, eh, záujmov na, pri medzinárodných alebo zraničných rozvodoch zavedenie vypočutia detí v post v súdnom procese je mimoriadne dôležitým aspektom, pretože E, sa ich to priamo týka, tak toto je uvedené aj v medzinárodnej legislatíve a je potrebné, aby sa e, využili všetky e, aspekty preto, aby sa rozhodlo o tom, čo je v záujme dieťaťa. To znamená, že je potrebné odstrániť interferencie, traumy pre deti. Ten nárok na vypočutie má byť tak aby to deti dobre prežili. Takže je potrebné, aby sa napríklad trvalo na vrátení dieťaťa pri eh, jeho únose. Eh, takisto je potrebné eh, posilniť príslušnosť jednotlivých orgánov, tak aby tam naďalej existovala právna bezpečnosť. Ďakujem všetkým mojim kolegom z výboru Jury za výbornú spoluprácu. Ďakujem ako ďalší pán Radev, 1,5 minúty. Ehm, vážená pán, pani predsedajúci, pani predsednička, vážené kolegyne a kolegovia, ehm, chcem sa poďakovať pánu Zvievkovi za jeho vynikajúcu správu. Ehm, chcem, aby sa zapracovali jednotlivé pozmeňovacie návrhy aj keď v tomto konkrétnom prípade parlament nezohráva konzultatívnu úlohu. Nazdávam sa, že Náš návrh pomôže prispieť k lepšej ochrane detí v rámci e, jednotlivých procedúr pridelenia detí v prípade rozvodu alebo e, rozchodu rodičov v rámci e, krajín Európskej únie v rámci revízie nariadenia je dôležité posilniť spoluprácu medzi centrálnymi orgánmi členských štátov, ako aj medzi jednotlivými kompetentnými orgánmi v oblasti sociálnej a súdnej je dôležité v prípade medzinárodných manželstiev informovať obidve stránky o procedúre, ako aj o opatreniach, ktoré sa berú do úvahy, a to v takých jazykoch, ktoré obidve strany dobre rozumejú. Rovnako je dôležité, aby e, bola zabezpečená kontinuita vzdelávania detí, ako aj náboženské, kultúrne a lingvistické prostredie dieťaťa. E, kompetentné orgány by sa mali snažiť e, predovšetkým e, dať, e, zveriť deti blízkym alebo rodičom a rovnako treba garantovať, aby rodičia a členovia rodiny mali e, priamy kontakt aj s druhým rodičom, aj keď tento sídli v inej krajiny. Ja dúfam, že toto nariadenie bude garantovať suverenitu štátov v oblasti rodičovskej zodpovednosti a pomôže aplikovať právne rozhodnutia v tejto oblasti. No, ďakujem veľmi pekne. Môžeme um, prejsť do Catch the Eye. Môžem uh, a udeliť slovo všetkým, ktorí sa prihlásili. Pán Pospíšil má slovo. Vy ste sa hlásili ako prvý. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V našom, s veľkým záujmom som sa uh, som si vypočul túto diskusiu a e, čias, keď som bol minister spravodlivosti, som riešil problémy únosu detí. My sme videli vtedy, e, ako Brusel nefungoval, aké medzery má a že tie problémy, ktoré sme riešili v praxi, prieťahy v konaní, nejasné pozície jednotlivých súdov, tie sa v tejto novej úprave všetky rieši. Chcem sa teda poďakovať pánovi spravodajcovi, pretože mám skutočne pocit, že táto novelizácia eh, legislatívneho návrhu môže mať v praxi veľké dopady a pokiaľ sa opravujú aj také inštitúcie, ako sú, aké sú osobitné súdy, lehoty pre rozhodovanie, aká, aká je úprava práva na výsluch, na vypočutie. Takže toto e, všetko ako človek, ktorý má si praktickú skúsenosti, musím povedať. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca, a myslím si, že táto právna úprava môže v praxi výrazne napomôcť riešeniu problémov. Ďakujem. E, ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsednička. Ďalší rečník je López Aguilar. Vážený pán komisár, ako, je, ako by nešla väčšina tohto pa, Európskeho parlamentu hlasovať e, väčšinovo za nariadenie, ktoré má za cieľ posilniť princíp vzájomnej dôvery e, v takej citlivej a dôležitej veci, ako sú spory v oblasti rozvodov, manželských práv a predovšetkých detských práv v prípade e, zverenia do starostlivosti alebo únosov v Európskej únii. Ja som sa týmto zaoberal, keď som bol ministrom spravodlivosti v Španielsku a preto ja vítam toto nariadenie, pretože ono e, sprehľadňuje e, celú legislatívu a posilňuje práva detí v celej procedúre. Ľutujem iba, že neboli prijaté všetky pozmenujúce E, návrhy z výboru pre petície, kde sa bola snaha e, riešiť prí, bolestné prípady detí, e, kde ide o rodové násilie a o rôzne formy rodín, ktoré Európsku úniu obohacujú. Ja vítam toto nariadenie a budem zaň hlasovať. Ďakujem. A teraz, pokiaľ ide o modifikáciu tohto nariadenia, tak e, ktoré sa týka e, výkonu rozhodnutí, súdnych rozhodnutí je veľmi dôležité. Do výboru pre petície prišlo veľa žiadostí, e, ktoré súvisia s so s rodičovskou zodpovednosťou a medzinárodnými únosmi maloletých detí. My poznáme nemecký prípad Jurgena Dama a chcel by som e, pozdraviť pána Geriga, ktorý e, svoju krajinu požiadal, aby zmenila svoje postoje. Je jasné, že nariadenie je veľmi dôležité, pretože do stredu záujmu kladie záujem maloletých detí je veľmi dôležité vypočuť si aj maloletých pri, e, pred tým, ako sa príjme nejaké súdne rozhodnutie. Rovnako treba rátať s vytváraním špeciálnych súdov, ktoré budú riešiť prípady únosov maloletých detí. Ja si myslím, že toto je správna cesta, na ktorú sme sa vydali. Pán Avram, nech sa páči. Cerejci, kolegyne a kolegové, možná... Pardon, pán Marias, pán predsedec, pán Maštálka. A vidím, že tu máme um, našu pani kolegyňu, ktorá je s malým dieťaťom. Dovolte mi, aby som sa poďakoval uh, pánovi spravodajcovi uh, za prácu, ktorú odviedol. Um, vďaka mobilite v Európskej únii narastá aj počet medzinárodných pábor, manželské veci a rodičovská zodpovednosť sú k oblasti, ktoré si vyžadujú bezodkladné riešenie. Uh, zvláštnu pozornosť musíme potom venovať deťom a ich cezhraničnému umiestňovaniu, uznávaniu a výkonu rozhodnutiu E, vnútroštátnych orgánov. Samostatnou a smutnou kapitolou sú potom medzinárodné únosy. Jedným z rodičov e, v štatistikách vidíme, že každú minútu sa v Európe stráti jedno dieťa v roku 2015 došlo k nahláseniu viac než 60 tisícov prípadov únosov s cieľom prepracovaného nariadenia, ktoré, o ktorom dnes diskutujeme, je zlepšiť účinnosť navrátenia uneseného dieťaťa. Vítam prístup spravodajca, ktorý sa venuje citlivosti jednotlivých otázok a zvolil podľa môjho veľmi obzretný, ale veľmi jasný a jednoznačný prístup. Ďakujem. Pán Siladinos, má slovo na minútu. E, pani predsedajúca, je to mimoriadne dôležité, aby sa e, rešpektovali základné práva dieťaťa. My e, potrebujeme aj rodinné právo, za, ktoré je v kompetencii členských štátov a tieto a takisto je dôležité, aby sa mohli rozhodnúť, že nevykonajú niektoré rozhodnutia alebo rozsudky. Musíme však dávať veľký pozor, pretože existujú a existuje aj nová verzia, ktorá sa týka utečencov, pretože pri utečencov e, nevieme veľmi dobre, kde majú svoje obvyklé bydlisko. To znamená, že tu musíme presadiť veľmi osobitné opatrenia. My potrebujeme skutočnú infraštruktúru, ktorá podporí spoluprácu medzi členskými štátmi v rodinných e, veciach. Samozrejme, tu musí byť takisto e, ťažisko na e, voli dieťaťa. Pani Zaborská. Pani predsednička, pán komisár,

aby sme zabezpečili mobilitu ľudí. E, to je súčasť každodenného života a preto musíme rátať s adekvátnymi právnymi rámcami. Rovnako je dôležité udržiavať kompetencie e, tam, e, kde ich treba dodržiavať. A keď e, E, keď je na rade Európska únia, tak v Európskej únii a keď v členských štátoch, tak v členských štátoch a treba rešpektovať princíp subsidiarity a preto vyzývam kolegov, aby hlasovali proti pozmenujúcim návrhom 19, 28 a 49, pretože ak budú prijaté, členské štáty stratia kompetencie v tejto oblasti a jednoducho e, vzdajú sa svojho práva riadiť e, rodinné právo vo svojej krajine. Súdny dvor e, vo viacerých príležitostiach vyhlásil, že toto je oblasť, kde kompetencie pripadajú na členské štáty. Ešte poslednú monotu. Pán Polčák. Pán Polčák v rámci aj posledné vystúpenie. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja som tu bol prítomný počas celej diskusie a hlásil som sa do kečty aj vážený pán komisár, pán spravodajca. Ja skutočne chcem oceniť úlohu e, spravodajcu, pretože to bol naozaj tanec medzi vajcami, pretože toto je procesná norma, ktorá má riešiť spory, ku ktorým dochádza v dôsledku rozvodov manželstiev. E, prioritným sa tu stal záujem dieťaťa a preto by bol dôležité, aby sme ho skutočne považovali za prioritný bez ohľadu na ideológie. Je potrebné stanoviť jasné pravidla a prijímať rýchle rozhodnutia tak, aby tieto lehoty e, skutočne boli rešpektované a tak, aby to nariadenie z Bruselu je veľmi dôležité aj z tohto dôvodu. Rovnako je dôležité aj to, aby boli rodičia informovaní o svojich právach a povinnostiach a e, rovnako je dôležité prispievať aj k tej mediácii, ale tej sa už toto nariadenie netýka. Ďakujem. Čo moji mai vitánkat két utolsó felszóló a bizottság nevében Avramopoulos bizottsági e, Dobre, v mene komisie a udelujem slovo teraz pánovi e, komisárovi Avramopoulosovi. Vážení kolegovia, dovolte mi opäť vyjadriť moju vďaku za komisiu, za vašu správu a e, vašu podporu za e, tento prepracovaný návrh. Vaša správa bude inšpirovať e, rozpravu v Rade. My sme si istí, že pod vedením bulharského predsedníctva ktoré si to zvolilo ako prioritu, budeme vidieť pokrok v týchto témach. A e, rýchle uzatvorenie tých e, vyjednávaní e, je dôležité, pretože to pomáha rodinám v ťažkých situáciách a chráni osobitne deti. Som si istý, že toto bude viesť k prijatiu opatrení, ktoré budú e, slúžiť tomuto e, čestnému e, účelu. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Teraz dostane pán Zvievka slovo na dve minúty. Áno, chcel by som sa poďakovať eh, všetkým za túto veľmi eh, zaujímavú diskusiu. Eh, parlament zajtrašou hlasovaním končí svoj podiel na tejto diskusii a na vytváraní tejto legislatívy, ale dúfim, dúfam, že to, čo bolo ovocím našej práci za zajtra hlasovaním príjme a bude našim stimulom do ďalších prác aj na rade. Chcela by som všetkých uspokojiť, že zajtra nebudeme hlasovať o žiadnych pozmeňovacích návrhoch a e, pokiaľ viem, žiadne takéto návrhy ne, neboli prihlásené a bude to e, samostatné hlasovanie. To znamená, že e, všetci tí, ktorí sa ešte nerozhodli, či podporia túto správu, tak ich, vás všetkých prosím, aby ste tak urobili. Kolegyňa a kolegyne v mene politických skupín pod, e, upevníte svoju e, tú podporu e, tejto správy počas zajtrašieho hlasovania. Chcem vám za to srdečne poďakovať. Takže tá, toto nariadenie celé celá tá procedúra. To má e, slúžiť na, e, na, riešenie, e, na riešenie problémov rodinného života, ale my nevkrač, nevstupujeme do rodinného práva, ktoré zostáva v kompetencii členských štátov a neprekročili sme ani kompetencie komisie a ani v mojej správe sme neprekročili tú konzultačnú úlohu ten konzultačný plus. Takže e, dúfame, že e, budeme e, môcť nastoliť a posilniť spravodlivosť, mieru spravodlivosti v členských štátach. Takže dúfame takisto, že budeme môcť pracovať aj na ďalších riešeniach. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. Ten... Ďakujem a tým sme sa dostali ku koncu